Nech sa páči, pani Morvaj. Dávam vám slovo. I'm terribly sorry, Mrs. Chair. Veľmi sa ospravedlňujem, pani predsedníčka. ľudia vychádzajú, vchádzajú, mnohí sa tu rozprávajú ako e, v kafetérii. E, naozaj je to neslušné voči našim voličom, e, že máme e, pracovať v takomto prostredí. Postrate sa prosím o to, aby tu bol pokoj a potom môžem začať. Ani nevidno, aké e, vysledovne hlasovania práve prebieha, nie je to ukázané na tabuliach. Takže prosím, zabezpečte, aby sme vedeli, čo sa presne deje. Pretože v takejto situácii nič nevidím, nič nepočujem. A prosím, zabezpečte ako e, predsedníčka, že tieto veci budú v poriadku. E, ľutujem, pani Morvajová, ale boli tu technické problémy a už som povedala, že ide o správu Becker a vy ste prvá e, na zozname rečníkov. Ďakujem, pani predsednička. E, Ďakujem. Ide o ďalšiu integráciu pracovných trhov EÚ a zvýšenie mobility. Keď som si prečítala e, názov tejto správy, pomyslela som si, o výborne, že konečne začneme e, hlbšie integrovať e, trhy práce, konečne prídu francúzsky, nemeckí, francúzsky lekári a sestričky do Maďarska a konečne sa vyrieši problém, ktorý v Maďarsku máme Konečne budeme môcť poskytovať slušné služby pacientom. Konečne zo západnej e, Európy e, potečú pracovné sily do Maďarska. Ale mm, potom som prišla na to, že to predsa len nebude asi vyzerať takto. E, takže domnievam sa, že nemôžeme hovoriť o integrácii pracovných trhov, ak pracovné sily majú byť mobilné iba jedným smerom. To je odlev mozgov. Pán Mamikins, nech sa páči. Pán Mamikin, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. E, politika zamestnanosti je e, dôležitou súčasťou Európskej únie, preto e, je treba vítať integráciu trhov z práce. Je veľmi logické, Eh, aby eh, uchádzači o prácu mali eh, rovnaké podmienky vo svojom zamestnaní ako domáci, aby tu neboli žiadne rozdiely vyplývajúce zo štátnej príslušnosti, aby platili rovnaké pracovné podmienky a mzda pre všetkých. V tomto zmysle nemôže dochádzať k žiadnej diskriminácii. Vítam že sa tento princíp zapracoval do tohto návrhu 100 e, tisícom e, e, uchádzačov o prácu tento nástroj pomôže, ale myslím, že budú potrebné ešte mnohé ďalšie reformy. Ďakujem. A jelentés az unión belüli mobilitás erős. Ďakujem. Ide o, posilnenie mobility v rámci EÚ. Chceme takisto zvýšiť mieru zamestnanosti. Tieto ciele považujem za veľmi správne, ale chcem doplniť že to musí ísť ruka v ruke s posilňovaním súdržnosti. A e, východné členské štáty e, musia e, toho veľa dobehnúť. Momentálne odchádzajú ľudia z východu na západ. Nechodia na západ, pretože chcú čerpať dávky, ale že chcú viac zarábať. V Rumunsku učitelia nezarábajú ani 300 eur eh, mesačne. Eh, výrobky a služby pritom eh, stoja toľko na východe, koľko aj na západe. Za týchto okolností nemôžeme hovoriť o integrácii pracovných trhov ani o európskom pracovnom trhu ak chudobnejšie členské štáty nezačnú dobiehať rýchlejšie tie bohatšie, budeme tu mať naozaj odlev eh, mozgov z východných členských štátov. Jedna vec by mala byť eh, jasná. Eh, máme tu otázku migrácie. Máme tu 96 tých migrantov, ktorí prichádzajú, tak sú ekonomickí migranti, či už z EÚ e alebo mimo EÚ. Máme 20-percentný mm, nárast emigrácie, veľkú ponuku nekvalifikovaných pracovných miest a e, v mojom vlastnom obvode je to veľmi dôležité, pretože máme najväčšiu mieru nezamestnanosti. Dnešné hlasovanie e, chce zviditeľniť E, zamestnanosť v celej Európskej únii, ale jediné, čo sa dosiahne, že mobilita smerom do e, Spojeného kráľovstva bude väčšia, lebo angličtina je globálnym jazykom a to uľahčuje veci. Ja si myslím, že týmto hlasovaním e, môžeme spôsobiť veľkú škodu. Ja neviem, ako sme vôbec mohli hlasovať za toto uznesenie. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania pokiaľ o obchodných opatreniach. Dávam slovo pani Besera. E, podaril sa nám veľký demokratický pokrok za posledné roky. Je to kľúčová vec pre rozvoj e, demokracie v Magrebe a vlastne aj e, podpora arabskej jary a ja som preto hlasovala za tieto naliehavé obchodné opatrenia v prospech Tunisu, ale nesúhlasím s tými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré majú taký protekcionistický prístup v oblasti olivového oleja. Ako španielka a poslankyňa e, trvám na tom, že musíme skutočne zmerať možný dopad tohto opatrenia na náš trh. Musíme však podporovať všetko, čo znamená rozvoj tejto krajiny a preto chcem povedať, že skutočne mi tu chýba permanentná výzva, aby sa v Tunisku e, ctili ľudské práva a najmä, aby sa prestalo e, s prenasledovaním LGBTI. Pani Senra, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ja som hlasovala pre, proti, lebo tieto opatrenia nemajú za cieľ pomôcť ľuďom ani poľnohospodárom e, v Tunisku. Oni majú spôsobiť nárast cien e, olivového oleja a e, poškodia južné krajiny aj Tunisko. Rovnako nie sú tu žiadne garancie, že tento trh nepríde na európsky trh za nižšie ceny a nespôsobí ekonomiciálny dumping. Ďakujem, pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem vám, pani predsedníčka. Od zmeny pred 5 rokmi v Tunisku eh, došlo k dlhodobým reformám a reštrukturalizácii v tejto krajine, ale je veľa eh, projektných sektorov eh, pre túto krajinu. K tomu patrí aj výroba olivového oleja, pred revolúciou patrilo Tunisko k siedmemu najväčšom výrobcov, vy, e, medzi sedem najväčších výrobcov oleja. Ide e, teraz o e, úpravu pre 35 tón do roku 2017. Treba toto privítať, pretože Tunisko je dôležitý partner pre EÚ a tento návrh mu pomáha Ďakujem pani predsednička. a ja som hlasovaním podporil túto správu a dôvod bol nepochybný. Myslím si, že je potrebné oceniť pokrok Tuniska za posledných 5 rokov a dá sa povedať, že už sa dostalo do klubu demokratických štátov. Pre mňa je podstatné, že toto ocenenie ich pokroku by e, sa malo urobiť aj napriek tomu, že tu bude istý dopad na výrobcov olivového oleja. Na druhej strane však je potrebné túto krajinu oceniť a aj keď z toho budú e, plynúť isté negatívne dôsledky, tak sú to negatívne dôsledky z voľnejšieho trhu a myslím si, že e, takáto cena za demokraciu je akceptovateľná. Pán E, pán Kelly, dávam vám slovo. Chceli ste niečo k tomuto e, bodu dodať? Ďakujem. Hlasoval som e, spolu s mojou politickou skupinou za túto správu. Iba 123 poslancov hlasovalo proti. Je to dôležitá správa. Musíme pomôcť Tunisku, ako sa len dá v tomto e, kritickom období pre e, krajinu aj e, kvôli geopolitickej situácii v Tunisku. Komisia prijala návrh, ktorý má podporiť vývoz z Tuniska. Tento náš návrh naozaj dáva zmysel, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú zainteresovaní do výroby olivového oleja. Takisto je dobré, aby sme Eh, strednodobo prehodnotili eh, tieto úpravy, aby sme videli, aký majú vplyv na našich eh, vlastných dodávateľov vo vnútri EÚ. Ak by tu bol negatívny dopad, mali by sme potom mať možnosť prijať korektívne opatrenia. A teraz prejdeme k ďalšej správe. Správa Rodríguez. Európsky semester hospodárskych politík pani Morvaj. Došlo e, k malej e, zmene iba, pokiaľ ide o tých, ktorí tu hovoria nahlas. Nemôžem hovoriť paralelne, keď niekto ďalší tu nahlas sa rozpráva. Takže prosím vás, poproste tých, e, ktorí sa chcú medzi sebou rozprávať, aby opustili plénum a dovolili pracovať ostatným, aby tak mohli urobiť. Ďakujem. Akkor most ten I change to my own language akkor most átváltok magyar nyelvre és a two thousand and sixteen os évi. teraz už budem hovoriť mojom vlastnom jazyku. Ide tu o, ročnom prieskume rastu na rok 2016. Musím povedať, že som nehlasovala za túto správu. E, chcela by som poprosiť pani e, podpredsedničku aby nerátala eh, eh, do môjho resimského času to, čo som hovorila eh, najprv v Maďarsku, v Šopróne si jeden rodinský, rodinný podnik myslí, že je to pri ňom veľmi dobré, že môže fungovať na rodinnej báze. Jeho zástupci mi povedali, že dúfajú, že vedenie podniku zostane v rukách rodiny, že vnúci nebudú musieť opustiť e, e, krajinu a budú môcť viesť e, ich firmu takýto. Takáto mala byť naša cesta, takéto naše smerovanie do budúcnosti. Nemali by sme stále hovoriť iba v neoliberálnom zmysle. González. Pani González. Pán Manikins. Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca. Hospodársky rast je jedným z pilierov existencie Európskej únie a preto táto e, správa zaoberajúca sa ročného prieskumu rastu komisie si zasluhuje našu podporu. E, treba sa zaoberať e, hospodárskymi opatreniami, reformami, patrí k tomu dialog s národnými parlamentmi, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou, všetci z toho budeme mať prínos a je to možnosť, ako podporiť hospodársky rast. Súhlasím so spravodajkyňou, že e, sú potrebné štruktúrálne reformy, fiškálna e, e, politika, treba to sklúbiť aj s vnútorným dopytom. Voľný prístup na trh je logický, ale špecifické aspekty dopytu nemôžeme nezohľadňovať. Týka sa to všetkých oblastí. Ďakujem. Pán Kelly. Ďakujem pekne opäť. Eh, eh, hlasoval som eh, spolu s mojou politickou skupinou v tejto správe a viem, že veľká väčšina hlasovala podobne. Dve tretiny hlasovali za, tretina proti. Boli to naozaj ambiciozne opatrenia, ktoré sa tu spomínali, no, obzvlášť týkajúce sa rastu a zamestnanosti. Ide tu o posunenie ekonomickej konvergencie a sociálnej e, férovosti. Ide nám o zvýšenie e, mier investícií, štruktúrálnych reforiem e, pre modernizáciu našich ekonomík a zodpovedné fiskálne politiky. Tiež vítam záväzok redukovať dlhodobú nezamestnanosť a obzvlášť neakceptovateľne vysokú mieru nezamestnanosti mládeže. Eh, ak sa nám to podarí pretaviť do praxe, určite uspejeme. Ďakujem. Ďakujem a ďalšou témou bude ekonomický semester pre koordináciu ekonomických politík. Pán Sulík dostáva slovo. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ musím povedať, že táto správa o raste Európskej únie je čistá schizofrénia a preto som hlasoval proti správa kritizuje čiernu prácu a zároveň navrhuje kroky ktoré sťažujú a predražujú legálne zamestnávanie. správa požaduje politiku reálneho rastu a zároveň navrhuje zvýšiť mieru prerozdelenia. správa kritizuje výšku dlhu a pritom navrhuje mnohé opatrenia ktoré ten dlh ešte viac zvyšujú. a správa konštatuje že v európskej únii je vysoká nezamestnanosť a zároveň navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu. takto jednoducho hospodárska politika nefunguje. môžeme tu dlho dlho písať veľa a rôznych správ ale reálne hospodárstvo funguje tak že dostane viac slobody menej prerozdelenia a menej nízkych daní. ďakujem. Ďakujem. Ide tu o tovar ľudí, o ľudský tovar. My tu rozhodujeme o ľuďoch, ktorí žijú v našich domovských krajinách. Chcela by som sa vrátiť k eh, tomu príbehu, o ktorom som rozprávala predtým. Hovorila som o e, tom rodinnom podniku, nie o nadnárodnej e, spoločnosti. A e, tento podnikateľ e, si nadovšetko želá, aby jeho rodinná firma mohla ďalej e, fungovať a my by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporovali takéto rodinné firmy. Mohlo by nám ísť o sociálnu dimenziu a e, dimenziu zamestnanosti, keď e, ľudia pracujú v rodinných firmách, rieši to mnoho problémov, znižuje to nezamestnanosť, pretože rodina urobí všetko preto, aby členovia rodiny mali prácu E, nebudú e, prepušťať e, členov svojej rodiny. A takisto bude dobre postarané aj o starých ľudí, aj o mladé mamičky. Majokļu sektora atbalsts eh, Podpora bytovej politiky, podpora eh, renovačných opatrení, eh, tiež zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti, mládež, seniorov. To sú všetko dôležité oblasti a je potrebné tieto opatrenia podporovať. Je to veľmi dobré pre celú EÚ a tiež pre Lotyšsko. Chcem spomenúť najmä detskú politiku, politiku mládeže, keď e, e, si nebudeme, e, sa nebudeme starať o našu záhradku, tak ani tá úroda nebude dobrá a práca nebude úspešná. Deti sú predsa to najkrajšie, čo v živote máme a musíme urobiť všetko preto, aby vyrastali šťastne, aby sa dobre vyvíjali a mohli príjmať dobré rozhodnutia v budúcnosti. Preto toto opatrenie podporujem. Thank you. Ďakujem. Aj keď vidíme isté pozitívne trendy v oblasti ekonomického rastu, stále tu pretrvávajú veľké štrukturálne e, problémy na trhu práce, rozdiely medzi členskými štátmi, nízky počet ekonomicky aktívnych žien, mladí, nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní ich počet za posledné roky významne zrástol a to predstavuje riziko e, e, sociálneho vylúčenia a preto ja vítam túto správu, ktorá sa dožaduje štrukturálnych reforiem, investícií do ľudského e, kapitálu a inkluzívneho pracovného trhu. Samozrejme, že sú tu aj výzvy súvisiace so stárnutím obyvateľov a ekonomickou závislosťou. Ďakujem a posledný rečník pán Mann. Ekonomická, sociálna situácia. Ten, kto e, ju veľmi negatívne zobrazuje, nemá pravdu. O dva roky, e, e, tento rok porastie o 2 Naše politické opatrenia sú účinné, síce pomaly, ale isto pôsobia. Iniciatívy v oblasti mládeže sa E, začínajú realizovať 4,8 e, miliónov e, mladých, ktorí si hľadajú prácu, tých nemôžeme nechať samých. V správe Libero sa uvádzajú aj sociálne indikátory a tie musia byť rovnocenné s ekonomickými a musia byť podporené hĺbkovými analýzami špecifických problémov v členských štátoch. Chceme účinne postupovať proti nezamestnanosti, proti beznádeji a tým Európska Európska únia ukáže, akú hodnotu má solidarita, humanita v našej spoločnosti. Ďakujem a ďalej tu máme ďalší bod programu vysvetľovanie hlasovanie správa pani Katrin Stiller, správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra pani Morvaj. Milé kolegyne, milé kolegyne, rada eh, by som E, e, vytvorila e, akýsi slovníček, ktorý by vysvetľoval EU terminológiu z pohľadu východoeurópskych štátov, čo napríklad znamená spoločný trh. Pre nás to znamená, že západným podnikateľom, západným investorom odovzdávame naše fabriky, dali sme im pôdu, pozemky, Francúzom a Nemcom e, sme dali eh, veľké možnosti, pokiaľ ide o podnikanie v Maďarsku. Maďarské podniky a maďarskí obyvateľia nejakým spôsobom nemôžu byť uprednostňovaní. O spoločnom jednotnom trhu môžeme hovoriť len vtedy, keď aj maďarské podniky budú mať rovnaké šance ako eh, západoeurópske podniky v Maďarsku. Takže musíme pomenovať veci správnym menom a tu ide o kolonializmus. Čo je dôležité? Ďakujem. tejto správe je dôležité mať e, transparentnosť. E, je potrebné, aby sme e, jednotlivé systémy štandardizácie zmenili, aby sme sa postarali o, lepšiu, o lepšie systémy vypočtovej techniky. Dôležité je tiež vzájomné uznávanie a aj e, zadávanie projektov musí byť dobre riadené. Bez týchto opatrení e, nebude dobre e, zabezpečiť dobrý fungujúci jednotný trh. Aj kompetencie je potrebné jasnejšie prerozdeliť, aby sa administratívne štruktúry neduplikovali. Ďakujem, pán Pospíšil. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som túto správu o jednotnom trhu v rámci EÚ podporil. Osobne jednotný trh považujem za jednu z hlavných výhod európskej integrácie, ak neberieme do úvahy politické aspekty, že 8 štátov tu spolupracuje. Ja si myslím, že aj tí, ktorí nie sú za ďalšie budovanie federatívnej Európy, si uvedomujú, že jednotný trh je výhodou pre občanov aj pre podniky a dúfam, že aj v budúcnosti budeme môcť odstraňovať prekážky, ktoré stoja v ceste jednotnému trhu. Bol by som rád, keby sa nám v tomto volebnom období podarilo e, presadiť niektoré aspekty digitálneho trhu, aby sa niektoré veci e, v oblasti e, internetového tovaru mohli predávať aj v cezhraničnom styku. A som presvedčený, že posilňovanie jednotného trhu zvyšuje výkonnosť európskej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Polčák. Ďakujem, pani predsednička. A ja som podporil tento návrh správy. Jednotný vnútorný trh je základnou hodnotou, ku ktorej dospela európska integrácia za niekoľko desaťročí. A práve preto dnes podniky, občania aj štáty by mali trvať na jej prehobovaní. Tiež by som si dovolil e, pripomenúť, že správa, ktorú sme tu mali, pripomína zvyšovanie konkurencie, schopnosti investície a inovácie, a lebo súčasťou vnútorného trhu je aj politika súdržnosti, ktorá odstraňuje znevýhodnenia a takisto napomáha rastu konkurencie schopnosti aj inováciám a preto má význam naďalej jednotný vnútorný prch, trh prehlbovať, lebo ak funguje, tak prináša hospodársky rast a pokles nezamestnanosti. Ďakujem. A teraz máme ďalší bod programu a síce otvorenie rokovaní o dohode o voľnom obchode Európskej únie s Tuniskom. Dávam slovo pani Morvaj na minútu. E szakasz a szótáramban eh, szabadkereskedelem mit is jelent a nový zápis v mojom slovníku, čo znamená eh, voľný obchod. Voľný obchod znamená, že máme možnosť v rámci voľnej hospodárskej eh, súťaže pracovať, ale mzdy pritom idú e, dole, aby e, zvyšovali sa e, zisky. Poľnohospodárstvo kľudne môže výjsť na mizinu, malé podniky kľudne môžu zbankrotovať, podniky kľudne môžu prestať podnikať. Aj 5-ročné dieťa vidí, že to je úplne nelogické, prečo z úplne vzdialenej krajiny e, prepravujeme produkty e, k nám, namiesto e, toho, aby sme poľnohospodárske výrobky vyrábali u nás doma bez pesticídov. Bolo by oveľa lepšie ponúkať regionálne produkty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Z historického pohľadu e, Európa a Tunisko e, mali e, vždy veľmi aktívne vzťahy. V ostatných rokoch došlo k intenzifikácii vzťahov, došlo ku zmene režimu v Tunisku. Pre Tunisko je Európska únia najdôležitejším obchodným partnerom, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárske produkty a spolupráca každý rok e, rastie. Takže je na čase urobiť ďalší krok a e, bude sa tak diať e, na základe akčného programu. Minulý rok 17. marca sa konalo zasadnutie asociačnej rady medzi EÚ a Tuniskom a na tomto zasadnutí bol prijatý akčný plán. Snažíme sa kontakty so krajinami do moria zintenzívne. Dúfam, že to bude e, zaujímavá spolupráca. Ďakujem, opäť som hlasoval spolu s mojou politickou skupinou k týmto návrhom. Veľká väčšina ich e, teda prijala, čo znamená, E, že sa Tunisko pridalo e, medzi e, ostatné krajiny, ktoré sme už takúto úpravu prijali. Nemyslím si, že táto dohoda je taká kontroverzná ako niektoré iné, ako napríklad TTIP, ktorá je teraz spojená sa mnohými kontroverznosťami. Tunisko Mm, potrebuje takúto dohodu s nami. Ale ako už povedala pani Morvaj, musíme dať eh, pozor, aby sme nevytvorili problémy pre našich eh, európskych farmárov na, eh, v našej spolupráci s akokoľvek krajinou. A teraz mm, ďalší bod programu to sú aktivity európskeho ombudsmana. Pani Morvaj, dávam vám slovo. Ďakujem pekne Chcela by som poprosiť kolegov, aby si predstavili jazero alebo more a, a zrazu vidíte, že 5 ľudí sa vo vode topí a táto osoba pozorovateľ sa rozhodne jednu osobu zachrániť vlastné e, dieťa možno. A vyvstáva otázka, či je to morálne rozhodnutie alebo nie. Na druhej strane si predstavme taký príklad, že máme piatich ľudí, e, ktorí potrebujú opateru, ktorí sú odkázaní na e, starostlivosť a niekto sa rozhodne opatrovať svojich vlastných rodičov. Je to morálne rozhodnutie? Myslím si, že áno. Pokiaľ ide o migráciu, my, Maďari a viaceré európske krajiny, sa domnievame, e, že e, chápeme, e, že migranti to majú veľmi ťažké, ale v prvom rade chceme podporovať našich vlastných občanov s finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. to si myslím je morálne rozhodnutie a to by si mal byť zvedo- toho by si mal byť vedomý ombudsman. Ďakujem, pani predsednička. Ja som túto správu podporil, lebo podrobne popisuje prácu ombudsmana. Vítam, že aktivity ombudsmana narastajú a vítam aj to, že e, orgány Európskej únie reagujú pozitívne na ombudsmanové návrhy, pretože on by bol zbytočný, ak by jeho E, odporúčania a návrhy príslušné orgány nebrali vážne. A myslím si, že je dobrou správou, keď 80 podnetov verejnej ochrankyne práv bolo vzaté do úvahy. Zostáva tam ešte stále 22 na ktorých musíme naďalej e, pracovať a aby sa toto číslo 20 znížilo. Je dôležité, že občania sa môžu na ombudsmana obracať elektronicky cez webové stránky, pretože jeho jednoduchý prístup je základom úspešnosti tejto inštitúcie. Ja verím, že e, to zvýši jeho e, možnosť komunikovať s európskymi občanmi. Pán Manikins. Hlavnou úlohou ombudsmana je e, sledovať všeobecné dodržiavanie práv a verejných záujmov. Každý štát má takéhoto ombudsmana. Každopádne európsky ombudsman eh, má širšie pole pôsobnosti eh, v roku 2014 boli dôležité otázky, otázky základných práv, lobistické systémy, otázky transparentnosti európskych inštitúcií a účasti európskych občanov na tvorbe politik. 20 až 30 všetkých sťažností sa týkalo otázky transparentnosti. Je pochopiteľné, že existujú utajené dokumenty a prístup k ním je obmedzený. Ale pokiaľ ide o dohovor T typ, nechápem, prečo e, tieto rokovania sú tajné. Nie je to potrebné. Ďakujem. E, Ďakujem. Ďakujem pekne. Som rád, že sa môžem vyjadriť na túto tému. Pani O'Reilly prichádza z Írska a naozaj svoju prácu odvádza vynikajúco za jeden jediný rok spracová 2063 eh, eh, prípadov eh, každú sťažnosť do detajlov preskúmala a bola schopná nájsť riešenia v mnohých e, z týchto prípadov a v niektorých prípadoch e, vypracovala aj e, stanovisko ombudsmanky, v iných prípadoch rozhodla. Som teda veľmi rád, že sa teraz vypracuje 5-ročná stratégia pre európskeho ombudsmana a že pani e, ombudsmanka bude môcť e, vykonávať aj hodnotenia. Myslím si, že pracuje vynikajúco a chcel by som jej k tomu ešte raz blahoželať. Tiež by som chcel poďakovať vám za e, vašu dnešnú prácu v pozícii predsedajúcej. Will... Ďakujem a teraz prejdeme k ďalšej správe. A máme tu vlastne výročnú správu Európskej centrálnej banky. Pán Sulík, nech sa páči, dáma vám slovo. Ďakujem pekne. Hlasoval som proti tejto výročnej správe Európskej centrálnej banky, preto lebo považujem za urážku tohto parlamentu, že výročná správa za rok 2014 je parlamentu predložená až vo februári 2016 avšak za oveľa vážnejšie považujem že šéf európskej centrálnej banky pán draghi likviduje našu spoločnú menu euro svojou monetárnou politikou. po prvé je to uvoľňovanie obrovského množstva peňazí a toto sa nedá nazvať nijak inak ako tlačenie peňazí bez nejakého reálneho krytia a po druhé je to zrazenie základnej úrokovej sadzby takmer na nulu. táto zničujúca politika v európskej centrálnej banke je možná len preto lebo na základe absurdného mechanizmu hlasovania v rade ecb dochádza k tomu že dlžníci rozhodujú o veriteľoch. ďakujem. Ďakujem. V roku 2008 až 2009 e, e, e, sme zažili finančnú krízu na teda dopady, ktoré pociťujeme doteraz. Nasledoval vývoj v medzinárodnej sfére, ktorý ovplyvňuje doteraz hospodárstvo v EÚ. Politika ECB sa snaží e, tieto dopady e, riešiť. Samozrejme sú tu viaceré problémy, ako napríklad politika e, v oblasti udelovania kreditov niektorým členským štátom. Európska centrálna banka sa snaží podporiť naštartovanie hospodárstva. Dúfam, že časy, ktoré e, sa v Lotyšsku e, ozývajú, nazývajú bohaté, ehm, sa vrátia, že tu budeme mať rozumnú investičnú politiku. Teraz tu máme začatie rokovanie o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. Pani Morva. Samozrejme e, som hlasovala proti tomuto proti tejto dohode o voľnom obchode. Každá dohoda o voľnom obchode je výrazom prístupu v istom duchu a tu ide len o prístup v duchu peňazí, pretože všetko sa točí okolo toho, ako mať väčší zisk ale myslím si, že by sme e, mali e, myslieť trochu inak. Mali by sme do stredobodu pozornosti dať človeka a zamysliť sa nad tým, čo je dobré pre prírodu, čo je dobré e, pre spoločnosť. Tí, ktorí sa na nás pozerajú, nás posudzujú, sú často frustrovaní, že je nás tu toľko málo pri rozprávach. Aj teraz sme tu možno šiesti. Komu sa prihovárame? Ku komu hovoríme? To je veľmi smutné. Môj kolega povedal, že by sme mali zvážiť, čo tu hovoríme a čo ja tu rozprávam e, o dohodách o voľnom obchode hovoríme často veľmi pozitívne. Už v škole sa učíme, že e, niečo ako voľný obchod je veľmi dobré, ale myslím, že tu musí dôjsť k zmene pohľadu Teraz vidím veci síce trochu pozitívnejšie eh, než pred 24 hodinami. A musíme dať do stredobodu pozornosti eh, peňazí, eh, namiesto peňazí človeka. Pán Mamikis, ďakujem pani predsednička, aj keď geografické Austrália a Nový Zéland sú ďaleko vzdialené od Európy, na začiatku 20. storočia už sme s týmito krajinami mali dobré intenzívne kontakty. Austrália a Nový Zéland sa vždy považovali za časť západného sveta. Austrália a Nový Zéland sa snažia o diverzifikáciu svojich obchodných vzťahov. To máme spoločné ekonomické e, štruktúry, e, rozmanitosť tovarov, e, štruktúry ekonomické. To všetko svedčí o tom, že sa môžeme priblížiť. A to nie je nič neobvyklé, najmä ak máme na zreteli úpravu legislatívy. Dohoda o voľnom obchode s týmito krajinami je vítaná. Yes. Vždy som bol za dohody o voľnom e, obchode. Ja, pokiaľ ide o tu, ja budem vždy za dohodu o voľnom obchode s demokratickými krajinami, ale tu sa blížime k referendu a e, preto e, myslím si, že tieto, tieto dohody s Commonwealthom e, nie sú e, momentálne vhodné. Ja si myslím, že my budeme mať viac obchodných vzťahov s anglofónnym svetom a s touto južnou pologuľou. A my teraz rokujeme e, dohodu transa, o transatlantickej dohode. E, máme tu dohodu o, s Novým Zélandom, ktorá ešte nebola schválená a diskutuje sa o dohode s Indiou. Európska únia e, nebráni, e, aby e, Veľká Británia bola E, sa venoval svojmu obchodu, ale tento aktivizmus Európskej únie je oveľa výhodnejší ako to, čo my môžeme urobiť samotný vo Veľkej Británie. My sme, už, my sme dostali isté ústupky v rámci Brexitu zo strany Európskej únie a dúfam, že to bude rovnako výhodné e, pre Európsku úniu ako aj pre e, druhú stranu. A ešte posledná správa spoločenské zvieratá. Pán Demesmaker Veľmi pekne ďakujem, vážená pani predsedníčka. E, spoločenské zvieratá, e, e, myslím si, že nám každý deň prinášajú šťastie, ale bohužiaľ veľmi často sú aj obeťami nelegálneho pašovania, kde trpí ich blahobyt a preto sa zdá, že toto je veľmi dôležitý nástroj v prospech spoločenských zvierat. My sme e, už e, vo Flámsku e, sa venujeme týmto veciam, aby sme vlastne stratené zvieratá mohli vrátiť ich majiteľom, ale moja strana požiadala o aktivitu na Európskej únii. Existujú národné registračné systémy, ale často sú tam rozdiely a preto by bola dobrá väčšia miera koordinácie. To je veľmi silný e, signál zo strany Európskeho parlamentu v boji proti pašovaniu zvierat. A teraz pán pospíšil. Tento návrh uznesenia E, e, ma veľmi potešila. Som rád, že sme prijali vyhlásenie, ktoré povedie k tomu, že v Európe vznikne jednotný register mačiek a psov. Pomôže to v boji proti e, pašovaniu, nelegálnemu obchodu a týraniu týchto zvierat. Pre mňa to nie je ďalšia byrokracia, pre mňa je to ochrana zvierat a mačiek, ktoré sú dnes, zvlášť v strednej Európe, často umelo a nelegálne množené v tzv. množiarniach a potom sú pašované do západnej Európy. Nejde tu o ojedinelé prípady, ide tu o 10 tisíce zvierat, ktoré každoročne e, prídu na svet v krutých podmienkach, potom sú vychovávaní a predávaní v západnej Európe. Ak budú tieto zvieratá registrované, tak obchod s nimi dostane jasné pravidlá, a my k ním budeme pristupovať ako k živým tvorom a nie ako e, k nejakému tovaru. Ďakujem. A teraz pán Manikin. Ďakujem, pani predsednička. Spoločenské zvieratá patria do nášho každodenného života. Sú to naši priatelia, naši pomocníci. Pre e, niektorých ľudí sú to dokonca jediní priatelia, ktorých majú. E, samozrejme, e, že ako spoločenské zvieratá si nedržia ľudia len mačky a psov, ale aj škrečkov, dokonca krokodílov a hady. Každopádne hovoríme tu o tých štandardných v mm, spoločenských zvieratách. E, je na čas, aby sme systémy registrácie v našich krajinách e, zjednotili a to e, pomôže aj v rámci ustanovení o preprave týchto zvierat a vyhneme sa pašeráctvu, lebo tento problém v EU máme. A teraz, a teraz tu máme poslednú správu. Humanitárna situácia v Jemene. Pani Morvaj, dávam vám slovo. Szépen a sok kritika után, amit én mindig kifejtek itt, e, megint egy... Ďakujem. Po tom, čo som sa veľmi kriticky vyjadrila, budem aj trochu pozitívna a poviem aj niečo pozitívne. E, na základe toho, čo hovoria kolegovia, si myslím, že nastáva zmena v myslení a to platí aj v súvislosti s Jemenom. E, komisia vo svojej správe konštatovala, e, že e, teda e, z určitých dôvodov tam došlo e, k e, vojnovému konfliktu. Ľudia utekajú z krajiny s vojnovým konfliktom a my máme týchto utečencov prijať. A keď krajina utečencov nepríjme, ako napríklad Maďarsko, potom je ostatnými kritizovaná. V prípade správy o humanitárnej situácii v Jemene sme však konečne sa začali pozerať aj na skutočné príčiny tu sa ukazuje, že e, práve vojenský zásah viedol e, k tomu, že v Jemene panuje katastrofálna situácia. Kritizujeme aj Saudskú Arábiu, kritizujeme aj e, vývoz zbraní mnohých členských štátov EÚ a to je dobré. Myslím, že musíme práve tieto príčiny odstrániť a nielen kritizovať tých, ktorí jednoducho nedokážu tých utečencov prijať. Pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Je jasné, že Jemen 10 ročia eh, je jednou z najchudobnejších krajín na arabskom polostrove. E, e, revolúcia z pred 5 rokov situáciu ešte zhoršila. E, intervencia Saudskej Arábie a podpora zo strany Iránu pre Husejtov zhoršila situáciu obyvateľov Jemenu. Nemáme prehľad o tom, aké vojenské operácie tam prebiehajú, ako to vyzerá e, so situáciou e, zobrania. Aby sme e, zlepšili situáciu v Jemene, je veľmi dôležité, aby Európska únia zaviedla reálne embargo voči Saudskej Arábie, preto podporujem. Ďakujem. Zápisnica zo schôdze bude k dispozícii parlamentu na schválenie na budúcom zasadnutí, ak nie budú námietky. A ak nie sú teraz námietky, tak prijaté uznesenia z dnešnej